Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Ctení kolegovia, poprosím vás, usaďte sa. Začneme naše zasadnutie. Všetkých vítam. Pani McEwen, ktorá predseda výboru DV, pretože dnes tu máme aj výmenu názorov spoločne s výborom pre rozvoj DV a je to vlastne výmena názorov o, e, o trustovom fonde, ktorý sa má predlžiť, takže chcel by som sa predtým uistiť, že dnešný e, program môže byť prijatý, bod 7 bude od, e, odročený, ten sa týka uznesenia ako rady ohľadne Brexitu. Istotne si uvedomujete, že všetci len očakávame vývin situácií. A teraz pár slov, pokiaľ ide o neformálne zasadnutie minister, ministrov pre všeobecné záležitosti. To sa konalo 12. marca v Bukurešti eh, ohľadne viacročného finančného rámca a o vlastných zdrojoch Organizovalo sa 12. marca v Bukurešti. Bola tam neformálna výmena názorov z ministrov 28 členských štátov, teda v predvečer Rady pre všeobecné záležitosti. Toto bola príležitosť odprezentovať a obhajiť hlavné línie pozície parlamentu v rámci viacročného finančného rámca 2021-2027. Išlo tu teda pr- prvýkrát o stretnutie, kde sme mohli priamým spôsobom pred všetkými ministrami, ako aj štátnymi tajomníkmi, ktorí sú na rade, vyjadriť naše názory a neboli tam iba zástupcovia e, ministrov a bolo to vlastne bilaterálne stretnutie. Takýmto spôsobom sa nám podarilo prezentovať naše preferencie, pokiaľ ide o ten proces rokovania ohľadne viazočného finančného rámca a ohľadne sektorálnych programov, ohľadne vlastných zdrojov, ohľadne stropov, ohľadne flexibility, ohľadne horizontálnych princípov, ohľadne revízie strednodobej. Avšak napriek obmedzenému času, ktorú sme boli dostali, výmena názorov teda bola skutočne úprimná, priama a myslím, že vysoko kvalitatívna. Niektorí ministri podporili parlament v rámci toho, že on chce nájsť nové vlastné zdroje tým, že chceme mať skutočné nástroje flexibility nad rámec plafónu, stropu viacočného finančného rámca, aby sme mali mechanizmus na ochranu záujmov únie v prípade e, nedostatku právneho štátu. Takisto sa očakávalo, že niektorí čistí e, prispievateľia podporovali úskromný rozpočet 1% a nie viac bez toho, že by tam boli nové vlastné zdroje. Ale globálne sme mali dojem, že rada nebol, nepostúpila vo svojej práci veľmi a že jej bude ťažké e, dosiahnuť ten cieľ, ktorý si stanovila, to znamená stanoviť si pozíciu na úrovni e, do, e, do jesene 2019. Za moju stranu ja som prizval ministrov a vyzval, aby definovali strategickú víziu a úlohu a kompetencie, ktorú musia prezentovať v rámci Európy, v rámci kontextu celosveta, aby sa identifikovali spoločné statky európske, ktoré budú transferované a takisto aj finančné prostriedky na národnej úrovni, ktoré majú ísť do európskeho rozpočtu. Takže som ich vyzval, aby sa zamysleli nad rámec tých eh, všeobecných úvah a povedal som, že jednoducho musíte jednoducho rozmýšľať nad rámec negociačných eh, skriniek. A to znamená e, pod heslom Less of the Same. Na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť najlepšie výsledky, je veľmi dôležité, aby interinstitucionálne kontakty boli posilňované, čo vlastne parlament vyjadruje opakovane. A toto vyjadrujú aj členovia negociačného výboru a budeme ožadávať, aby to bolo aj po voľbách takto. A bude najbližšia rada, ktorá bude pod predsedníctvom Fínska. Teraz pár slov, pokiaľ ide o zasadnutie, ktoré sme mali s pánom komisárom Otingerom 13. marca. Stretol som sa s pánom komisárom minulú stredu v Štrasburku za účasti spravodajcov ohľadne vazočného finančného rámca a vlastných zdrojov. Komisár chcel zdieľiť niekoľko informácií, ktoré išli teda nad rámec o témy viazočného finančného rámcu. Berúc do viazočný finančný rámec, komisár chcel vyjadriť svoju dôveru v to, že členské štáty mali záujem o dohodu, ohľadne rady, ohľadne vedočného finančného rámca, aby sa dosiahla táto ešte v oktobri 2019. Jak som už naznačil pred chvíľou, nemali sme rovnaký pocit, pokiaľ ide o tie stretnutia, ohľadne stretnutia s ministrami v Bukurešti. A pokiaľ ide o Brexit, komisár upriamil našu pozornosť na ten gap, nedostatok finančných zdrojov, ktorý bude viesť eh, k situácii a bude Brexit bez dohody a on to odhaduje zhruba na stratu úrovne 6 miliard v roku 2019 a 12 miliard v roku 2020. V rámci kontextu takejto hypotézy komisár teda počíta s rozpočtom opravným e, roku 2019, ktorý by mohol obsahovať navýšenie príspevkov 27 členských štátov a na druhej strane zníženie výdavkov. A ja sa teda nechcem predbiehať udalosti, ale zaujíma ma teda, zamyslieť sa nad tým, že možno Veľká Británia možno aj zostane vo, Veľk- vo Európskej únii, čo by pravdepodobne bola určitá, určité preukázanie odolnosti Európskej únie. Berúc do úvahy rozpočet Európskej únie, komisár popísal e, rozpočet, ktorý je rozdelený na viaceré skupiny krajín a návrh možno bude prezentovaný v júni. E, komisár eh, sprostredkoval taký dojem, ako keby robil určitý nátlak smerom na parlament a podpísal s predsedníctvom alebo poslal list parlamentnému predsedovi spolu s radou, kde prizval všetky výbory, aby postupovali, aby hlasovali ešte pred plenárkou, ktorá sa má konať v apríli, to znamená posledné plenárne zasadnutie v rámci tohto mandátu. A toto vzbudilo určité protesty a pretože ak komisár je takýmto spôsobom chce nás náhliť, tak predovšetkým by mal náhliť radu, pretože my, vážení kolegovia, my sme pripravení rokovať už od mesiaca november. A nakoľko pán komisár videl, že tu nie sú už nejaké pozitívne reakcie, tak jednoducho z, prizval, pred, zvolal predsedov výborov a spravodajcov na ďalšie zasadnutie na to, aby ešte zrýchlil tento proces. Ja sa teda pýtam, či skutočne je to úlohou komisie takto postupovať. Takže, ctení kolegovia, ja zostávam taký názor, aby sme komisárovi dali na známosť, že nemôže takýmto spôsobom jednoducho porušovať princípy, e, pokiaľ máme tu radu a parlament, dva rozpočtové orgány a komisia je iba takým férovým sprostredkovateľom a mali by sa držať tejto svojej úlohy. Ja si uvedomujem, že samozrejme do 31. novembra to chce pán komisár všetko zvládnuť, ale pokiaľ ide o túto lehotu a pokiaľ ide o prípravu na úrovni rady, pretože videli sme, ako to vyzeralo v Bukurešti, takže e, pravdepodobne predstavitelia štátov a vlád sa jedného dňa stretia a bude sa tam potom rokovať pravdepodobne o nejakom viacročnom finančnom rámci, berúc do úvahy tie podmienky, ktoré tu máme, berúc do úvahy takýto dokument, ktorý môže teda vzíť z tohoto stretnutia a budú očakávať, aby parlament to podporil. Ale to už bude otázka budúceho mandátu. Chcel by som vás informovať, že e, rozhodnutia koordinátorov, tak ako boli sprostredkované, v rámci e, zápisnice zo zasadnutia roku 7. marca. Máte to vo svojej zložke, teda beriem na známosť, že to je takéto podobe prijaté. A takisto tu máte ešte aj zápisnice zo 14. februára, 26. februára. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak tieto zápisnice môžu byť považované za prijaté. Vidím, že nie sú žiadne pripomienky, takže ich týmto schváľujeme. Pokiaľ ide o ďalší bod, ktorému sa teraz budeme venovať, to je ten trastový fond pre Stredoafrickú republiku, trastový fond Bekov. To je bod, ktorý som už spomenul, teda tento je zorganizovaný spolu s výborom DV. A ešte raz by som teda chcel privítať pani predsedničku McEwen a takisto aj jej kolegov z jej výboru Ide tu o žiadosť o predlženie fondu, ktorý bol vytvorený na 5 rokov a ktorý 30. júna budúceho má vypršať. A, takže my sa máme vyjadriť e, o pre, predlžení na 19 mesiacov. A teraz by som dal slovo pani Linde McEwen na to, aby sa vyjadrila úvodnými slovami. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie, aby sme mali spoločné eh, zasadnutie o Beku fonde, ale než eh, budem o ňom hovoriť, najprv by som chcela privítať eh, skupinu návštevníkov z Novej Kalegónie, ktoré sú na pozvanie prvého podpredsedu roz, výbor pre rozvoj pána Pongo, ktorý žiaľ to nie je prítomný. Je tu táto skupina návštevníkov, áno, ste tam, vítajte. A viem, že pre mnohých z vás je to prvá návšteva do mm, Bruselu a možno prvá návšteva e, v Európe a ste tu vrelo vítaní u nás a ďakujeme, že tu ste. A ďakujem za to, že ste tu s nami. A pán predseda, vy ste tiež spomenuli, že Um, očakávame e, vývoj v Brexite a myslím si, že väčšina z nás tu očakáva um, vývoj, e, aký nastane v Londýne. Možno, že to je posledné zasadnutie, ktoré e, ja, ktorému ja predsedám, alebo možno, že posledné bude v apríli, alebo posledný no, skôdzu, ktorej predsedám v Bruseli vôbec. Takže všetci očakáme, čo sa stane a sú tu spoločne kolegovia z výboru pre rozvoj, ale mnohí z nich nemali prísť, lebo sú aj na spoločnom parlamentnom zasadnutí v Bukurešti, takže e, bolo to ťažké. Nedokázali nájsť e, iný e, termín pre e, spoločnú schodu našich výborov pred voľbami a musíme vyriešiť otázku predlženia e, mandátu transtového fondu pred voľbami, pretože tento vyprší 30. júna v tomto roku. Takže prečo vôbec e, diskutujeme o tom trastnom fonde Beku v Európskom parlamente? To kvôli e, zmene pravidel e, v finančnom naredení EÚ, kde sme si mysleli, a parlament teraz má rozšírenú úlohu pri zriadovaní trastových fondov ako Beku a tiež schváľovanie tematických fondov a tiež máme úlohu pri predlžovaní trvania týchto fondov. Ale keďže to je nové pravidlo, tak v skutočnosti nemáme v, na našich e, vnútorných pravidlách jasný postup, ako to robiť. Takže koordinátori e, rozpočtového výboru a výboru pre zahraničné veci aj rozvojového výboru čo sú tri výbory, ktoré majú na starosti dohľad nad všetkými tými trastovými fondami, si e, najali právne poradenstvo a rozhodli, ako zorganizovať konzultáciu pre predlženie e, mandátu MEKu fondu aj e, ďalšieho trastového fondu. Toto je fondu Madat. Takže podľa tohto postupu budeme teraz konať a tiež Ehm, vítame ehm, odporúčanie, že budúci Európsky parlament má jasne ustaviť postup, ako sa to bude robiť v budúcnosti. Takže máme ehm, teraz postup upravený, ale mali by sme niečo dať do rokovacieho poriadku budúceho parlamentu. Teraz si vypočujeme od komisie vysvetlenie, prečo si myslia, že je potrebné predlžiť tento trustový fond a po našej dnešnej diskusie koordinátori našich výborov písomným schválením odsúhlasia predlženie a to sa robí formou listu predsedovi Tajanimu a tam ho budeme žiadať, aby oznámil naše stanovisko do plenárky a potom tá potvrdí písomne. Určite si o tomto trastnom fonde môžeme niečo vypočuť Ehm, tento trustový fond BECO bol vytvorený v júli 2013, bol to prvý trustový fond EU e a to preto, aby e, zhromažďoval a nakladal s zdrojmi pre podporu pre Stredoafrickú republiku po kríze e, v tejto krajine po roku 2013 tento fond eh, získal 173 miliónov eur z EDF a Európskeho rozpočtu, rozpočtu EÚ. Niektoré členské štáty tiež do toho prispeli, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko a Švajčiarsko. A celá suma v tom fonde teraz je 239,5 milióna eur. O chvíľu poviem e, niečo. Bola som v Stredoafrickej republike a videla som účinky tohto trastového fondu slovo beku e, v, tejto, v jazyku e, tamojších obyvateľov znamená nádej. A e, vidíme, že prináša nádej pre ľudí, ktorí žijú v odstrašujúcich podmienkach. Ja som e, sa zúčastnil na zasadnutí správnej rady toho fondu. E, náš parlament má teraz e, kreslo a ja som sa zúčastnil na tom zasadnutí 30. oktobru a komisia odporúčila tejto rade predlženie toho fondu do roku 2020 a tá rada s tým súhlasila a Stredoafrická republika je najchudobnejší štát na svete podľa indexu eh, rozvoja a je to vnútrozemský štát a má mm, slabé inštitúcie a eh, históriu zanedbávania a nemá základné sociálne služby. Keď sme tam boli minulý rok, bezpečnostná situácia je tam veľmi ťažká a minulý rok, keď sme tam boli, sme videli, že tento trustový fond môže na rozdiel od bežných fondov zabezpečiť, aby peniaze sa rýchlo dostali e, k projektom v teréne. Videli sme, e, ako malé projekty e, v teréne umožňujú želám zraďovať malé podniky v hlavnom meste Bongi a videli sme tiež ďalšie projekty, pretože je to štát, kde je tam veľa napätí medzi domorodými obcami a mnohí ľudia museli opustiť domovia. Teraz sa vracajú späť do svojich domovov a tie fondy sa používajú na znovu vybudovanie tých domov a kolegovia Norbert Neuser a, a ďalší, ktorí sú koordinátori z EPP a DV, boli so mnou, to kolega Frank Engel a Norbert Neuser. Určite nám komisia povie niečo o terajšej situácii. Po e, našej návšteve tá situácia sa ďalej e, zhoršila v roku 2017, no je tu teraz istá nádej, pretože vo februári tohto roku bola podpísaná mierová dohoda medzi bojúcimi frakciami um, bez mieru v tomto štáte je ťažko predpokladať, že um, nastane pokrok aj v rozvoji a keď sme tam boli, tak uh, vieme, že EU tiež čerpa veľa peňazí na výcvik armády e, v Sredoafrickej republiky a bez toho, aby armáda zabezpečila tú krajinu, tak e, nebolo možné, aby sme vôbec vtedy opustili hlavné mesta. A EU sa snaží vycvičiť armádu, aby opäť e, získal kontrol nad tým štátom a tiež vieme, že bola podpísaná mierová dohoda medzi ozbrojenými skupinami v februári a teraz eh, dám Francesc Di Mauro z DGDFko eh, slovo, aby nám eh, povedala niečo o predlžení fungovania toho fondu a o ďalšom vývoji. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsednička. Veľmi sa teším z tohto spoločného zasadnutia. Naozaj, videli ste, boli ste v teréne, videli ste, čo E, trastový fond e, môže urobiť. E, a ja nebudem opakovať, čo Trastový fond dosiahol od roku 2014. Mal sa totiž to vysporiadať s krízou v krajine, ktorá sa nachádzala v zúfalom stave. Predstavitelia štátu sa neukazovali, takže využijeme teraz túto novú možnosť, tento trastový fond, tento nový nástroj na to, aby sme znovu postavili krajinu na nohy pretože ľudia trpeli naozaj masívnym vysídlením. A samozrejme, humanitárna pomoc bola síce k dispozícii, avšak nemôžeme sa zameriavať len na humanitárnu pomoc, ale musíme samozrejme e, pripraviť aj podporu administratívnam e, štruktúram na decentralizovanej úrovni, ktorá ešte stále existuje, e, tak aby sa tieto štruktúry mohli rýchlo pozviechať. Tento koncept je úzko prepojený e, s s konceptom postupnej rehabilitácie a rozvoja v angličtine skratka LAAFD. To znamená, že musíme výjsť v ústrety a zabezpečiť tie základné podpo- e, potreby, ako napríklad e, prístrešie, prísun jedla, no a samozrejme zabezpečiť aj prístup k základným službám. Ako som už spomenula, tento trastový fond bol vytvorený v júli v roku 2014 na 5 rokov francúzskom a pridali sa Taliansko a Švajčiarsko e, o 2 roky a rok na to aj e, Nemecko a e, Belgicko. Je to trastový fond, ktorý umožňuje aj nečlenským štátom prispieť vo všeobecnosti. A ako ste povedali, pán McEwen, Máme k dispozícii teraz vyše 100 miliónov eur a keď si e, pozrieme, že obyvateľov e, Stredoeurofilickej republiky je 5 miliónov, je to pomerne veľké množstvo, avšak 98% e, fondu už bolo vyčerpaných a zatiaľ bolo vyčerpaných 82, teda zakontrahovaných bolo 98%, vyčerpaných bolo 82%. To znamená, že tieto fondy budujú aj sociálne kapacity. Boli sme pomerne rýchli v našom rozhodovaní, e, v našom rozhodovaní aj to, aj ako sa budeme zameriavať e, v našich snahách. Samozrejme, implementácia v krajinách ako je Stredoafrická republika je veľmi zložité, pretože musíme jednať prostredníctvom mimovládnych organizácií čo najväčšej možnej miere. Snažíme sa zaangažovať práve miestne mimovládne organizácie a staráme sa o to, aby sme posilnili ich eh, kapacity eh, aj prostrednícom našich vlastných agentúr, ale aj prostrednícom agentúr jednotlivých e, členských štátov. 40 e, našich služieb zahrňa predovšetkým zdravotné služby. E, v podstate pokrývame zdravotnými službami prakticky celú krajinu a poskytujeme zdravotné zabezpečenie 2 miliónom z 5 miliónov zameriavame sa predovšetkým na deti pod 5, e, pod 5 rokov, na ženy, na tehotné ženy. A to je veľká súčasť tohto programu. No a potom sú tu základné služby, ako napríklad rozvoj vidieka a samozrejme program e, zmierovania. E, to je práve ten program, ktorý navštívila pani McEwen a snažíme sa samozrejme zmieriť e, predovšetkým spoločnosť aj z toho rodového hľadiska, pretože to boli práve ženy, ktoré trpeli veľmi násilným e, násilím, ktoré bolo rodovo e, podmienené. A samozrejme umožňuje im sa aj navrátiť do ich pôvodných oblastí. Ale na to, aby sa mohli vrátiť, musia mať prístup k základným službom, ako napríklad polnohospodárstvo a musí nastať samozrejme aj určité zmierenie s tými ľuďmi, e, ktorí odišli e, zo svojich domovov a tými, ktorí ostali. A samozrejme, čo sme videli za posledný, posledné 4 až 5 rokov, e, v novembri roku 2016 sme organizovali veľkú konferenciu donorov, zúčastnil sa tam aj Európsky parlament a nadiali sme sa na lepšie demokratické zmeny v roku 2016, keďže sa mali uskutočniť prezidentské voľby. Zozbierali sme 2 miliardy e, pre plán národného rozvoja, ktorý predložila miestna vláda. A my tento plán podporujeme. Avšak v roku 2017 a v roku 2018 sa situácia nezlepšila, naopak sa zhoršila e, predovšetkým e, v bezpečnostnej oblasti v zásade máme 14 alebo 18 ozbrojených skupín, ktoré mm, stále kontrolujú veľké percento územia. No, snažíme sa proti e, tomu e, bojovať e, prostredníctvom školení ozbrojených síl, prostredníctvom školenia v oblasti justičných orgánov, policajných síl a samozrejme v oktobri minulý rok sme mali stretnutí tak s parlamentom, ako aj e, členskými štátmi, kedy sme hovorili o tom, čo sme dosiahli predovšetkým v budovaní e, odolnosti populácie a jej um, umožňovaniu prístupu k základným službám. E, samozrejme, naliehali sme na to, aby tento trastový fond aj naďalej fungoval, pretože situácia stagnovala a aj keď sa situácia E, zlepšovala e, a to napriek zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v teréne. E, spomínala som dobré vlastnosti, flexibilitu, rýchlosť, ktorou reagujeme na zmenené podmienky, no a samozrejme aj na zmenu oblasti, v ktorých operujeme Samozrejme sme plne zaangažovaní v jednotlivých krokoch, ktoré podnikajú miestne orgány aj prostredníctvom ambasád. A samozrejme miestne orgány sú zastúpené aj v našich eh, strategických orgánoch, o ktoré rozhodujú o tom, akým spôsobom vynakladáme naše fondy. Takže to je eh, pozitívny prvok. Takže máme k dispozícii nový nástroj, eh, ktorý je uznaný všetkým Takže myslíme si, že by sme mali pokračovať. A strategická rada zasadla e, na mieste a žiadali sme o formálne predloženie fungovania tohto trastového nástroja až do decembra roku 2020. To znamená, že do konca tohto viacročného finančného rámca. Žiadame teda o predlženie, ale to nám umožňuje vyčerpať tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii a takisto ale sme dostali aj prísľuby eh, na nové príspevky zo strany eh, eh, Francúzska, Nemecka a Talianska. A samozrejme aj Fond EDF môže poskytnúť dodatočné zdroje. Takže myslíme si, že môžeme tieto zdroje dobre využiť, ba čo viac, mohli by sme dosiahnuť aj mierovú zmluvu, ktorá bola podpísaná vo februári v hlavnom e, meste pod záštitou Africkej únie samozrejme s plným súhlasom e, vlády a demokraticky zvoleným prezidentom. Takže máme túto mierovú dohodu, e, ktorú podpísali všetky ozbrojené skupiny a ktorá predstavuje naozaj dobrú príležitosť na to, aby sme postavili naozaj na nohy Stredoafrickú eh, eh, republiku. A práve tento fond eh, môže byť veľmi dobrým nástrojom, ako podporiť realizáciu záväzkov, ktoré vyplývajú z mierovej zmluvy, pretože to nám umožňuje aj prístup do oblasti, kde sme doteraz intervenovať nemohli a práve sériou akýchsi rýchlych pozitívnych úspechov by sme mohli práve potvrdiť a upevniť tento mierový, mierový proces. Takže oboznámili sme už aj pracovnú skupinu na rade, skupinu DEVE a tam využívame podobný postup, takže jednou z pracovných skupín, ktorá sa týmto zaoberá, bola rada pre e, sociálne záležitosti a dostali sme aj list od predsedu eh, rady, eh, ktorá odobrila eh, predlženie našeho pôsobenia. Dobre, ja by som sa teda zastavila tu a uvidím, aké budú otázky. Ďakujem veľmi pekne, než dám slovo pánovi Artuimu, aby koordinoval sériu otázok a odpovedí. Máme tu pána Mariusa Enzesieu, z ambasády Stredoafrickej republiky a myslím si, že by chcel povedať niekoľko slov. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že dáte možnosť, eh, aby naša krajina sem prišla v mojom zastúpení a vyjadrila sa. Vážená pani predsednička Beku, to je vlastne Európa je to Európa vo svojej štedrosti, je to Európa, pokiaľ ide o ochranu a obranu hodnú od mieru, odolnosti, hovorilo sa tu o reziliencii, o odolnosti, ale takisto aj o, o rozvoji, kde nikto nie je ponechaný okra- bokom. Beku sa týka momentálne Stredoafrickej republiky, pretože my sa identifikujeme skutočne s Beku. Ja som bol prekvapený počas strategickej diskusie o predlžení tohto fondu, ktorá sa konala tu v oktobri v Bruseli, kde ministri pre hospodárstvo alebo jeden konkrétny vyjadril sa, že e, nepotrebujeme technickú podporu, pretože ja si myslím, pokiaľ ide o zhodnotenie toh, úspešnosti tohto fondu, to je veľmi dôležité, pretože Beku čo do flexibility je v plnej miere integrovaný v rámci, integri- v rámci stratégie, pokiaľ je konsolidáciu mieru. Je to teda Eh, jedna z priorit vlády, je to jeden z kľúčových eh, komponentov, to znamená, Beku takto funguje. Takisto Beku priamo v teréne eh, funguje tak, že môžeme vidieť lepšie vyhľadky do budúcnosti pre našich občanov a to oceňujeme veľmi. Hovorili ste napríklad o tých malých projektoch, takže my sme presvedčení o tom, aj keď tie kroky tohto fondu sú príliš možno malé, ale my si myslíme, že sú veľmi dôležité a produkujú obrovské výsledky, taký pákový efekt a ak to bude pokračovať, tak tie výsledky budú ešte oveľa lepšie. Takže dnes tu máme príležitosť a možnosť v rámci Stredoafrickej e, republiky 6. februára bol podpísaný dohoda o miery. Samozrejme boli tam aj určité problémy, pokiaľ ide o možné interpretácie, ale v najbližších dňoch sa to všetko dorieši. Je to teda príležitosť ideálna na to, aby Beku fungoval ešte lepšie, účinnejšie, pretože tie ťažkosti Beku do dnešného dňa, to sa týkalo napríklad tej volatility situácie v rámci bezpečnostnej otázky. Beku nemá prístup do niektorých častí našej krajiny, ale v rámci tejto mierovej dohody sa Beku dostane oveľa ďalej, bude môcť lepšie realizovať svoje kroky a umožní aj mladým občanom a ženám na to, aby sa nadýchli a dôverovali v lepšiu budúcnosť. A z týchto dôvodov v mene Stredoafrickej republiky a jej vlády by sme chceli tu zopakovať, že sme ochotní e, podporovať predlženie tohto fondu, ale zároveň by sme chceli povedať tu pred poslancami Európskeho parlamentu a pred členskými štátmi, že chceme oficiálne tu požiadať o to, aby ste skutočne boli tým hovorcom našej krajiny, aby sa takýmto spôsobom prispelo do tohto fondu, pretože tie príspevky do tohto fondu, to sa týka nás všetkých, našej krajiny a Európskej únie ako takej, v jej celej celistvosti všetkých členských štátov na to, aby sme skutočne dostali tej otázke ideálu mieru e, alebo rozvoja, aby nikto skutočne nebol ponechaný bokom, aby tu bola tá podporovaná tá reziliencia. Takže to je to posolstvo, ktoré tu chceme sprostredkovať a za to vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pekne aj my, ja súhlasím s vami, istotne v tom zmysle, že e, v e, takejto republike Front Beku predstavuje celý vzťah medzi Európou a e, týmto štátom a každý to vie. A dokonca aj mi dali takú čiapku, ktorú ženy pre mňa uplietli v mene Beku fondu a mnohí o ňom vedia a podľa mňa by nebol dobrý signál, aby, keby sme ho teraz odstranili, ale ešte si vypočujeme ostatných a e, pán Artui bude predsedať tomuto zasadnutiu teraz. Ďakujeme pekne, takže sme tu počuli veľa presvedčivých informácií v zmysle podpory predlženia tohto fondu. Nezaregistroval som, že by sa tu niekto bol chcel vyjadriť zo strany našich kolegov a preto ale predsa len, prepáčte. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. A vám čas na to, aby ste si mohli nasadiť e, slúchadla. E, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Je veľmi zaujímavá a veľmi potrebná. A e, chcela by som sa poďakovať Linde za to, že zdôraznila všetky témy, ktoré sú nesmierne dôležité na to, aby sme udržali e, tento fond a zvlášť, aby sme vedeli podporiť Stredoafrickú republiku. Situácia e, je taká, ktorú poznám veľmi dobre už aj z výboru e, DV, kde sme hovorili už aj v ďalšom programe na našej pracovnej skupine, ktorá sa sústreďuje predovšetkým procesu, na proces zmierenia a na mierový proces, na to, aby sme mohli preniesť populáciu Stredoafrickej republiky cez mierový proces, cez proces zmierenia ku rozvojovým projektom. A ja si myslím, že tento projekt si zaslúžuje našu podporu a myslím si, že môže podporiť konsolidáciu miery v krajine, ktorá už dlhý čas mier nepozná. E, obeťami sú v prvom rade ženy a e, deti. A preto je táto mierová dohoda taká dôležitá, pretože bez mieru neexistuje žiadny rozvoj. Ak e, sa nám podarí tento fond predlžiť, myslím si, že sa dostavia pozitívne známky vývoje E, preto musíme ísť až na doraz. Sú to predovšetkým deti, ktoré sú tými prvými e, e, obeťami a oni majú už veľkú podporu aj z tých najmenších projektov. Je to téma, ktorú poznám veľmi dobre, ktorou som sa zaoberala predovšetkým keď sme hovorili s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú situáciou Stredoafrickou e, republikou. E, a podobnými situáciami čelíme nielen e, v Afrike, ale aj v Karibiku a v pacifickej oblasti. A je práve to dôležité, čo bolo napísané v zaslanom liste. A o to dôležitejšie je to, čo nám povedal zástupca veľvyslanectva. Každý z nás by sme sa mali snažiť pozdvihnúť krajinu, z ktorej e, pochádzame. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sme pozdvihli aj Stredoafrickú republiku. A nielen Stredoafrickú republiku, ale celú Strednú Afriku. Je to nesmierne dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. My chceme, aby Stredoafrická republika žila v miery, a aby tam našiel sa určité tempo rozvoja, ktorý, ktoré dá skutočne určitú víziu budúcnosti pre všetkých občanov. A teraz by som sa spýtal nejaké otázky, ktoré skôr s takou metodikou, metodológiou súvisia. Európsky parlament, predovšetkým teda výbor pre rozpočet, nám ide veľmi o to, aby sme podporovali rozpočtovú jednotu. A to rozdrobenie finančných zdrojov ako keby stálo v ceste tomuto princípu, ktorý e, umožňuje skutočne lepšiu čitateľnosť pre občanov. V rámci tej predbežnej správy, ktorá bola predložená v mesiaci november v parlamente, tak tam sme zopakovali e, tú podporu jednoty rozpočtu a vyjadrili sme žiadosť, aby to skutočne bolo zohľadnené, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov, ktoré vlastne vedie k tomu, čo vlastne nazývame takou rozpočtovou galaxiou. To znamená, v rámci toho diagramu máme to jadro toho systému, to znamená rozpočet Európskej únie a potom vlastne galaxia nástrojov, fondov, doplnkových rozpočtov a tak ďalej, ktoré už neumožňujú dobrú, požadovanú či, čitateľnosť takéhoto rozpočtu. To znamená, vychádzajúc z tohto princípu, som spokojný, že komisia nám vysvetľuje a pripomína tú pridanú hodnotu. Ja si spomínam, že v roku 2014 tento fond vlastne bol vytvorený vlastne z naliehavých požiadaviek a môžeme teda vychádzať z toho, že o 5 rokov neskôr ešte stále sa nachádzame v takýchto naliavých podmienkach. A ak e, sa pozrieme do budúcnosti, to znamená, ak sa pozrieme na budúci viacročný finančný rámec, e, skutočne nám bude treba mať takéto fondy e, trastové, alebo tento konkrétny, alebo to vychádza z toho, že finančné prostriedky E, by vstúpili v rámci do rozpočtu Európskej únie. Ak sú tu príspevky, ktoré prichádzajú z jednotlivých členských štátov, ktoré takýmto spôsobom manifestujú svoju štedrosť a solidárnosť, tak máme možnosť obrátiť sa na príjmy, ktoré boli v tejto oblasti realizované. Takisto by som chcel Takisto by som chcel informovať e, o tom, aká je vlastne komplementárnosť tohto fondu, pokiaľ ide o vstup Európskej únie, pokiaľ ide o Stredoafrickú republiku. A na záver konkrétna otázka, pokiaľ ide o generálne riaditeľstvo pre rozpočet, aby nám prost spresnili informácie, pretože sme nedostali informácie ohľadne toho trastového fondu od novembra roku 2018. Ja. Len jednu otázku o sume financovania je to asi 40 e, miliónov podľa požiadavky, ak e, to dobre chápem, že okoľko navýši ten fond a e, pochádza to z rezervy EDF podľa toho národného programu EDF vieme, že odkiaľ sú tie zostatky, odkiaľ pochádzajú tie peniaze? Jurel? Thank you, Chair. Uh, let me start. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi na začiatok um, sa pokúsiť odpovedať na niektoré z tých otázok a potom kolega, myslím, Mauro, um, určite doplním niečo. Čo sa týka zdroja financovania Trastového fondu Beku, suma 243 miliónov už bola spomenutá ako celkové záväzky, ktoré boli dané do 31. decembra 2018 a z, z týchto 243 miliónov 67 miliónov bolo prisľúbených inými darcami a tie štyri členské štáty a Švajčarsko už boli spomenuté, ktorí predstavujú tých e, iných darcov a to je 67 miliónov a to je 28% z tých 243 miliónov. Teda ten zvyšok je buď z rozpočtu EÚ, teda suma 63 miliónov alebo 26%, a najväčšia suma je z Európskeho rozvojového fondu v sume 113 miliónov a to predstavuje 46 Teda toto je rozdelenie zdrojov financovania. A potom pán Artui možno tu môže byť nedorozumenie, ja to preverím. preverím výkazníctvo o tom trasovom fonde, ktoré by sme mohli dostávať mesačne a mám pred sebou výkaz z 31. decembra, ktorý pokiaľ eh, viem, ste mali dostať, ale ja to preverím a potvrdím, či naozaj vám ho poslali, pokiaľ viem, by to tak malo byť možno tretia otázka a tá by mohla byť smerovaná na, na eh, DG um, pre rozpočet, uh, či uh, bude potreba uh, takéhoto trasového fondu EÚ v ďalších viacročných finančných rámcoch. Asi je to predčasné odpovedať na túto otázku. Je jasné, že nové finančné nariadenie upravuje takúto možnosť a tiež je jasné, že parlament bude musieť byť zapojený do takéhoto schválenia a tiež jasné, že komisia v návrhu pre e, nasledujúci MFF e, dali ste návrhy, čo sa týka prúžnosti, ktoré môžu znížiť potrebu, aby sme mali tie trastové fondy v ďalšom e, viacročnom finančnom výhľade, ak tie návrhy MFF prejdú cez preskomanie spolu zákonodárcom. Takže myslím, že nemáme odpoveď na tú otázku dnes, no ak E, tá prúznosť, ktorú navrhuje komisia, bude zachovaná, tak bude menšia potreba mať trasové fondy v nasledujúcom FF. No, to dám slovo mm, kolegom. Um... Ďakujem. Bola tu otázka o tom, že prečo je to stále naliehavé konať v Stredoafrickej republike. A keď sa pozrieme na tie čísla, e, teda stav obyvateľstva, máme obyvateľstvo viac v humanitárnej pomoci. Čo sa týka miera vysídlenia, tá je nesmierne vysoká a miera mobility utečencov mimo krajinu je takisto vysoká. Deti, ktoré sa jednoducho nedostali do školy, tá miera je takisto nesmierne vysoká. Takže myslíme si, že to zlepšenie, ktoré sme čakali, nenastalo a v podstate ten podpis mierovej zmluvy nastal tak povediac iba včera, myslím tým 6. februára. Avšak musíme túto mierovú zmluvu a dohodu implementovať, musíme zabezpečiť, že táto sa bude integrovať do právneho života krajina, pretože to jej dodá oveľa väčšiu váhu to znamená, že musíme vyzvať a samozrejme motivovať ozbrojené skupiny, aby sa odzbrojili. No a samozrejme musíme podporiť aj zmierovanie medzi jednotlivými spoločenstvami, pretože tieto spoločenstva sú rozdelené dlhodobým násilím vďaka týmto ozbrojeným e, skupinám. Takže je tu ešte mnoho práce na to, aby sme mohli vôbec povedať, že sa situácia zlepšila samozrejme musíme aj zvyšovať e, kapacity štátu v oblasti bezpečnosti, pretože bez e, schopnosti štátu zabezpečiť bezpečnosť e, to bude trvať oveľa dlhšie. Tak sme naozaj presvedčení o tom, že musíme sledovať a samozrejme aj manažovať tento proces. Et avec les autres fonds, euh, à juste titre, les... Takže treba zohľadniť aj tú doplnkovosť tohto fondu a tu by som uviedla, že pokiaľ ide o fond Beku, tento začal v roku 2014, to znamená v časoch, keď sme ešte nič nemali na bilaterálnej úrovni, neboli tu žiadne indikatívne národné programy, ktoré by boli bývali podpísané. Bolo to podpísané až v roku 2017. Na začiatku sme teda konali, pro, pokiaľ ide o e, snahu pomôcť a Robili sme teda intervencie, ktoré boli konkrétne cielené vzhľadom na kapacitu štátu, aby sa zhostil tých základných úloh, práve pokiaľ je napríklad o vyplácanie platov. To znamená, urobili sme takýto podporný podporný postup na to, aby štát skutočne mohol vyplácať, aby sa celý nezboril. To je to, čo sme urobili. To sú úlohy, ktoré sme sa snažili dosiahnuť týmto fondom. A potom sme prešli k ďalším krokom roku 2017. Tam sme podpísali indikatívny program PIN, kde už sme mali štruktúrálne projekty, ktoré napríklad sa sústredili na sektoriálne otázky, na rozpočtové prostriedky, na to, aby tieto vstupy do rozpočtu skutočne boli, aby sa aj dostali do rozpočtu, aby boli aj realizované. A zároveň sme podporovali priamým spôsobom aj obyvateľov. A na záver, v novembri roku 2018, kde sa to celé rozvinulo, tam sme prešli aj do sektorov, ktoré skutočne sú také zvrchované, suverené, ak sa to takto povedať, to, boli, to je reforma bezpečnosti, bezpečnostný sektor. Teraz ideme do sektoru justície, polície, skutočne v tej plnej miere doplnkovosti s armádou, čo tam vlastne robia Európska misia práve v oblasti obrany. Neslúžilo by na nič rozmiestňovať tam eh, vojakov, ak by tam skutočne nebolo to potom dosledované na úrovni civilných procesov, na úrovni súdnictva, na úrovni spolupráce s policiou. Takže takýmto spôsobom podporujeme to. Tá komplementarita a doplnkovosť je skutočne veľmi dôležitá, snažíme sa ju zabezpečiť. Takže možno ešte posledná otázka, ktorú spoložila pani Peck-Even, pokiaľ ide o financie do budúcnosti. Bolo mi povedané, že tam je nejakých extra 40 miliónov, tak by ma zaujímalo, že odkiaľ to pochádza. Je to z EDF alebo EDF rezervy alebo z tých 11, 111. programu pre Centrálnu Sedoafrickú republiku. My sme navrhli, že okrem toho, čo členské štáty e, poskytnú formou dodatočných zdrojov, čiže Francúzsko, Nemecko, Taliansko a teraz aj Švačiarsko, čo by mohlo byť približne 70 miliónov dohromady, my by sme navrhli, že ďalších 40 mm, miliónov bude mobilizovaných z rezervy EDF Čiže v podstate e, ešte tie peniaze budú tvoriť akýsi dodatkové e, financie k programu rozvoja Stredoafrickej e, republiky. A potom samozrejme mohli by sme podporiť aj ďalšie voľby, ktoré sú nesmierne kritickou prioritou pre nás všetkých. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela iba dodať, tí z vás, ktorí nepoznajú rozvojovú pomoc, e, financovanie e, humanitárnej e, pomoci častokrát naráža na určité mantinely v tom, že musí znovu a opätovne každý rok žiadať o obnovenie financovania pretože hovoríme o súbehu rozvojovej a humanitárnej pomoci, ale musíme ju neustále financovať z roka na roka, obnovovať toto financenie, pretože e, iba veľké dlhotrvajúce krízy môžu mať e, viacročné dlhodobé financovanie. A e, musíme zistiť, akým spôsobom to dáme práve do centra záujmu. Takže Neviem, či pán spolupredseda e, súhlasíte, e, že e, nikto nenamietal dnes tú myšlienku proti predloženiu fondu. Pani Kenge sa iba vyjadrila za, takže myslím si, že môžeme predložiť list predsedovi Tajánimu s tou myšlienkou, aby sme pokračovali aj naďalej v podpore tohto fondu a mohli by sme počiarkovať o dôležitosti jednotného rozpočtu. Vy ste mi eh, raz eh, ukázali eh, plán všetkých fondov, ktoré doteraz existujú. A ja si myslím, že tento plán by mal byť zjednodušený, ale to je plán na ďalší viacročný finančný rámec. Ale financovanie tohto fondu sa týka ešte tohto viacročného finančného rámca. Takže myslím si, že sa môžeme teraz zhodnúť na tom, že predlžíme podporu tohto fondu a poskytneme takýmto spôsobom podporu tejto mladej demokracii, e, pretože okrem EÚ táto krajina naozaj nemá iných partnerov v zahraničí. V plnej miere podporujem ten vami vyslovený záver. Tá Linda ak chceme trustový fond e, znížiť, tak treba si uvedomiť, že tu potrebujeme určité marže, flexibility v rámci viazočného finančného rámca budúceho. A ak sme skutočne vytvorili toľko trastových fondov, tak to súvisí s takou e, rigidnosťou toho viazočného rozpočtového plánu a takisto aj pokiaľ ide o tú zníženú mieru flexibility. Takže ja som si to veľmi pozorne vypočul a pokiaľ je formálne stanovisko, mohli by sme načetnúť nejaký návrh listu, ktorý by sme písomnej podobe sprostredkovali koordinátorom jednotlivých výborov a keď budeme mať ich vyjadrenie k dispozícii, tak tento list zašleme pánovi Tajánimu. Urobí sa aj komunikácia na úrovni pléna a vlastne teda zhruba v polovici apríla. A za týchto podmienok myslím si, že sa nám takýmto spôsobom bude môcť e, podariť podporiť predlženie tohto fondu. Veľmi pekne ďakujem, takže budeme aj naďalej e, v tejto spolupráci pokračovať. Naše ďakujem našim kolegom, ďakujem vám, Linda, ďakujem našim kolegom z výboru DV, ktorí nám prišli podporiť a ešte pokiaľ ide o kolegov z DV, máme tu jedné a máme spoločné zasadnutie s výborom INTA, INTE e, o poschodie nižšie, takže chcela by som sa poďakovať teda nie len za dnešnú spoluprácu, ale za tú celú spoluprácu za ostatných 5 rokov. A rozpočtový výbor, ktorý vždy podporoval náš výbor a naše žiadosti o viac peňazí pre humanitárnu a rozvojovú pomoc, vždy sme to veľmi vítali. Ďakujem.